a medzi našimi cieľmi politík. Ďakujem. Ďakujem, kolega Dezír. Tým končím rozpravu k tejto téme. Hlasovať sa bude zajtra o 12. hodine a teraz um, otázka na ústne zodpovedanie. Ide o antidumpingové prípady, o situácii, o perspektívach. Ide tu o otázku EPP, SAD, QN, e Zelených a ECR. Takže najprv by som dal slovo autorom, čiže kolega Kaspari začína na dve minúty. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, antidumping zohráva dôležitú úlohu v tomto svete, v Európskom parlamente, a myslím, že hovorím za všetkých členov, nejde nám o protekcionizmus, ale o použitie tohto antidumpingového prostriedku, musíme sa brániť, keď sa robí deformácia, budeme sa musieť brániť keď sa dostávajú na trh dumpingové výrobky, to znamená, keď sa predávajú za nižšie ceny. Kolega Kasmari, Kaspari Takže všetko v poriadku, prepačte. To znamená, ide o výrobky, pán predseda, pri ktorých podniky e, privádzajú výrobky za nižšie ceny, za nižšie, za aké sa vyrobili. Ja by som sa dotkol jedného bodu. Mňa by zaujímalo, keby komisia hovorila o takých skúsenostiach, alebo teda do akej miery sa do tohto postupu zapájajú zahraničné vlády, keď um, um, existujú, či existujú vlády, ktoré sa snažia vplývať na antidumping. Máte o tom nejaké správy? Um, bol tu istý vplyv, ktorý bol evidentný, totiž um, mnohé firmy ma v tomto ohľade oslovili. Mnohé firmy napríklad povedali, skontaktuj sa s komisiou a predíde antidumpingu v prípade určitých výrobkov, pretože ináč to bude mať negatívny vplyv na našu firmu. Takže aký je dojem komisie, aký je aktuálny stav. Existujú takéto prípady. Ďakujeme pekne, kolega Kaspari. A takisto na dve minúty kolega Moreira. Eh, eh, Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán komisár, chcel by som, pokiaľ to bude možné, sa rozvedieť zo strany komisie, ako zmýšľa v eh, teda, tejto oblasti postupovať Eh, pretože v jednom z dokumentov komisie sa eh, spomína, že komisia chce liberalizovať. Hovorí sa tam, že liberalizácia súvisí s hospodárskou súťažou a produkcia EÚ hm, sa musí chrániť. Deformácie trhu na medzinárodnej úrovni eh, treba ním predchádzať a mechanizmy majú byť implementované v súlade s VTO. No to je všetko pekné to je právny základ, ale e, potrebujeme aj e, implementáciu. Preto sa pýtam, e, ako to vyzerá s návrhom rady, pokiaľ ide o kontrolu členských štátov, pokiaľ ide o implementačné opatrenia komisie? Patrí k tomu aj mechanizmus na ochranu obchodu. Táto záruka ho ako to vyzerá s ňou. Tento návrh e, rady hovorí o výnimkách z komitologického postupu, čo vedie k zložitejším alebo komplikovanejším e, spôsobom rozhodovania. A potom moja druhá otázka. V spomínanom oznámení komisia hovorí, že preskúma, do akej miery naše nástroje na ochranu e, obchodu by sa mohli aktualizovať. Ak komisia e, nebude teda postupovať proti navrhu rady, pokiaľ ide o postupy, ako e, sa majú príjmať rozhodnutia, ako potom zabezpečí komisia, že v prípade prepracovávania bude sa zasadzovať za to, aby určité e, štáty e, nezrieďovali tieto nástroje. Ďakujem a teraz, e, ďakujem kolega Moreira a teraz na 2,5 minúty kolega Rinaldi. Ďakujem, pán predseda. Je nás tu dnes večer pomerne málo, ktorí hovoríme o antidumpingu, pričom je to téma, o ktorej sa diskutuje horúco v našich členských štátoch. Obchod, medzinárodný obchod, tam je táto téma naozaj veľmi dôležitá, či už pre malé podniky, veľké podniky, pre spotrebiteľov, pre odbory, pre všetkých je dôležitá táto téma. E, je to každodenný chlebík veľkej časti e, nášho produktívneho sektora. E, komisia pracuje v tejto oblasti, určite robí, čo je jej povinnosťou, pokiaľ ide o antidumpingové iniciatívy, ale my žiadame kroky ktoré by smerovali, by sa orientovali podľa princípov transparentnosti, plnej transparentnosti postupov, eh, hodnotiacich kritérií aj výsledkov. A potom eh, oznámenie, stratégia eh, oznámenia, stratégia komunikovania, pretože toto predstavuje prvok um, ubezpečovania našich uh, podnikov, podnikateľov a uh, zamestnancov. A uh, samozrejme, pokiaľ ide o antidumpingové procedúry, um, tu samozrejme ide aj o rozhodovanie, o mieru rozhodovania. A po tretie, Európsky parlament v teda podľa Lisabonskej zmluvy musí byť viac informovaný, silnejšie informovaný. A mám dojem, že je tu trochu únava zo strany komisie, pokiaľ ide o plné uznávanie tejto úlohy parlamentu v oblasti medzinárodného obchodu, aj keď teda už došlo k značnému úsiliu, pán komisár, ale predsa len parlament by mal mať eh, viac eh, teda väčší, väčší význam, viac by sa mal eh, môcť vyjadriť v tejto oblasti. V tejto téme e, teda e, komisia musí konať viac, parlament nemôže ostať iba e, tým, ktorý bude počúvať, čo sa, čo sa deje aj v antidumpingovej oblasti. Tu komisia by mala zaregistrovať nové potreby, pokiaľ ide o e, výlučné kompetencie v oblasti medzinárodného obchodu, e, tak ako o tom hovorí Savonská zmluva. Napokon je jasné, že pre nás antidumpingové opatrenia by mali byť súčasťou koherentnej obchodnej stratégie, integrovanej politiky, ktorá by sa inšpirovala kritériami e, lojality a otvorenosti a potom naozaj budeme môcť kráčať so vstýčenou hlavou. Ďakujem kolega Rinaldi, teraz na dve minúty kolega Šliter. Ďakujem, pán predseda. Dôsledky poznáme. Škoda, že komisia nevyužila šancu v roku 2007 pristúpiť k reforme, keď sme hovorili o Global Europe. Možno takýto bol ten pôvodný zámer. Ja vidím túto otázku Lisabonu a toho, akým e, rozhodovacím postupom by sme mali ísť. E, ja to nevidím tak ako ostatní, ale my zelení s tým vlastne nemáme problém e, že by sme to mali vnímať ako, ako problém, pokiaľ budeme mať jasné, transparentné pravidlá a tu by som chcel povedať, že v tejto súvislosti je dôležité, aby sme sa nezabrali iba záujmami producentov, ale aj spotrebiteľov. Cieľom by malo byť, že eh, eh, by sme mali brániť eh, dumpingu. Um, a mali by sme naozaj e, e, počítať s tými skutočnými nákladmi a teda e, aj s environmentálnymi nákladmi, iba ekonomické profity tým, že sa budete vyhýbať ekologickým normám, tak to je tiež forma dumpingu. To by sme mali tiež mať na mysli na pamäti, keď sa zaoberáme problematikou dumpingu. Hovorili sme práve o obchodnej e, politike ako nástroji pre iné ciele a toto, e, to, to by, tu by mohlo byť ešte efektívnejšie používať antidumpingové opatrenia, napríklad na to, aby sme e, znížili tieto emisie CO2 a ich externalizáciu mimo hranice EÚ. Toto by sa týkalo naozaj mnohých, mnohých podnikov, Ehm, na ktoré sa vzťahujú určité ehm, výnimky. Bolo by predsa jednoduchšie, keby sme tu mali antidumpingové postupy, ak by e, teda dochádzalo k deformáciám v oblasti hospodárskej súťaže. E, to by bol rýchlejší postup. Ďakujem pekne teraz kolega Šulc. Pán predseda, ctení kolegovia, kolegyne, Pán komisár, už v predchádzajúcej debate sme hovorili, že obchodná politika musí byť vnímaná z väčšieho kontextu, že ide o to, aby sme zjednotili medzinárodné právo a aby sme ho implementovali. Musíme vytvoriť právny rámec, keď Európska únia s členskými štátmi sa snaží pracovať v súlade s VTO. A moja politická skupina vníma určite nedostatky v tomto ohľade. To, čo tie prostriedky, ktoré pripustilo VTO v boji proti dumpingu, sa dostala komisia do situácie, kedy musí chrániť podniky pred antidumpingom. Ide tu o odbyt, predovšetkým o odbyt. Žiadame, aby sa definovali výrobné náklady, aby sa multilaterálne aj presadzovala takáto definícia, aby sociálny dumping aj environmentálny dumping tieto znižujú náklady vzniká tu tlak na európske podniky, ktorý ohrozuje tieto podniky. Je tu určitá špirála antidumpingová, ktorú nemôžeme akceptovať. Na základe takéhoto pozadia musíme vytvoriť definíciu objektívnych kritérií a musíme postupovať na základe tejto definície. Mimo Európskej únie je nedostatok eh, odvolávacej inštancie, ktorú musíme, ktorú musíme vytvoriť a ktorú sa musíme opierať. Zdá sa, že antidumpingové kritéria sa menej zohľadňujú pri menších podnikoch ako napríklad pri veľkých sú tu podniky ktoré, v Európe, ktoré sa pýtajú, či komisia uh, si rozmyslí uh, alebo premyslí kroky, ktoré urobí, aký to má potom dopad na jednotlivé podniky. Rozhodnutie komisie ohľadne uh, podniku uh, ohrozuje viaceré, viaceré pracovné miesta v v prípade toho konkrétneho podniku, ktorý rečník spomínal. E, komisia má možnosti, ktoré by e, sprostredkovali dané informácie a ktoré by potom mohli byť zapracované. Ďakujem pekne, pán kolega Šulc. Teraz, ide na, teraz má slovo pán kolega Sturdy. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, od začiatku ekonomickej krízy komisia opakovane slúbovala, že sa neobráti k protekcionizmu ale že bude podporovať liberalizáciu, ktorú ste podporovali vy a že vytvorí príležitosti pre európske podniky, aby mali e, atraktívnejšie podmienky, pokiaľ ide o investície. Súhlasím, že antidumpingové opatrenia musia byť využívané tam, kde sú potrebné. Avšak problém je ten, či sa aj využívajú, či sa využívajú ako nástroj protekcionizmu. Množstvo antidumpingových e, kontrol naznačuje, že sa využívajú, pán komisár, Chcel by som sa od vás, e, e, chcel by som vás upozorniť na to, že som pred tromi týždňami hovoril o konkrétnom príklade v Belgicku, kde išlo o podnik, ktorý produkuje elektronické e, prístroje. Bol tam problém, ktorý sa síce vyriešil, ale proti tomuto konkrétnemu podniku ste nezrušili e, tento antidumpingovú kontrolu. Čiže vyriešili to, spolupracujú teraz momentálne, e, aby vytvorili pracovné miesta pre občanov Európskej únie. Dávam ešte druhý príklad. Máme situáciu v rámci Spojeného kráľovstva, e, ktorá e, súvisí s problémom dovozu skla je to, ide tu o dovoz suroviny, ktorý sa využíva v, celej, v celom Spojenom kráľovstve na výrobu viacerých produktov a tu v tejto oblasti máme tiež pro, problémy s antidumpingom. E, pán komisár, váš predchodca e, e, stanovil antidumpingové kontroly na hnojiva. Neviem, či si uvedomil, aké dopady to bude mať potom na náklady Hnojiv to týmto vlastne stúpla cena tohto hnojiva zo 73%. Prečo sa to robí? Dôverujem vám, že vy budete mať silu e, zrušiť tieto e, opatrenia, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem pekne, pán kolega Sturdy. Ďalším rečníkom je pán komisár de Gucht. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som skutočne rád, že Európsky parlament zdieľa naše názory. Obrana európskej výroby v porovnaní s nekalými praktikami v obchode je dôležitým komponentom otvorenej obchodnej stratégie celej Európskej únie. Zdieľam váš nádej, že e, rozhodnutia pre obchodnú politiku musia sa zakladať na faktických informáciách. Som si istý, že máme jeden z najefektívnejších mechanizmov obrany obchodnej politiky. Uvedomujem si, že antidumpingové e, kontroly, ktoré e, sa vykonávajú, sa týkajú viacerých, viacerých aktérov Avšak chcem potvrdiť, že rozhodnutia, ktoré sa využívajú, sú efektívne a sú transparentné, pretože sa zakladajú na faktických analýzach. Uznávam, že e, sú tu strany, ktoré sa snažili ovplyvniť rozhodovací proces tým, že e, využí, tlačili členské štáty alebo podniky e, do, pre, do presídlenia podnikov do tretich krajín. V tomto kontexte by som Chcel povedať, že vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy dáva príležitosť na to, aby sme sa venovali a vysporiadali s týmto problémom. Chcel by som vás uistiť, že e, celý slad e, niektorých prípadov, e, ktorý ste tu spomínali, je stabilný v poslednom období, čiže nerastie, ako to uviedol pán stoli. Podarilo sa nám vyhnúť nárastu takýchto prípadov, ktorý by sa bol mohol ktorý by mohol vzniknúť v kontexte svetovej recesie a nevyužívame z nejako cieľene sa ho ubližiť. Štatistiky ukazujú, že vo viacerom množstve prípadov v Spojenom kráľovstve e, je situácia sa zlepšuje. 35 e, prípadov, ktoré vyšetrujeme, súvisia s obchodnou s obchodom, ktorý máme s Čínou. Pán Sturdy takisto sa pýtal otázku, ktorá sa týka e, tzv. prípadu Molden, kde e, komisia skutočne preskúmala tri príklady, tri prípady antidumpingu. Dumping a podporovanie predaja nejakých produktov tejto konkrétnej firmy, komisia na základe takýchto sťažností môže konať, môže sa začať e, vyšetrovanie, ktoré sa e, môže ukončiť až vtedy, ak to bude proti záujmom spoločenstva. Musíme povedať, že komisia v minulosti ukončila takéto kontroly bez toho, že by dospela ku konkrétnym, ku konkrétnym opatreniam. A pokiaľ ide o tretí príklad, pokiaľ ide o tretí prípad, tu ide o sťažnosť, respektíve o požiadavku, ktorá bola vyslovená zo strany vlády, zo strany belgickej vlády, čiže to je iný postup. Podnik informoval komisiu, že požiadal belgickú vládu, aby sa odstránili opatrenia, ktoré boli započaté. Ale belgická vláda ešte stále neinformovala komisiu, či je ochotná výjsť v ústretí požiadavkám, ktoré komisia stanovila. Čiže čakáme na stanovisko zo strany belgickej vlády, aby sme mohli e, urobiť e, patričné opatrenia. Čiže to je to, čo sa stalo v tomto prípade. A teraz ešte k všeobecnejším otázkám, pokiaľ ide o prostriedky oba, e, ochrany obchodu, tie využívame pre dobre dôvody. Ak neexistujú pravidlá, ktoré by e, bližšie určovali e, obchody, medzinárodné obchody, tak tie prostriedky, ktoré máme my k dispozícii, sú jednými z najlepšími, ktoré využívame na to, aby sme zlepšili obchodnú politiku určité časové obdobia alebo lehoty zlepšujú situáciu pre export. Tieto sú prospešné pre všetky e, obchodné akcie, ktoré sa e, dejú. Medzinárodné pravidlá e, sú podporované zo strany Medzinárodnej organizácie VTO. Efektívnosť našich prostriedkov chráni chráni obchodné akcie, ktoré sa konajú. Zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, sú e, zásadné. A pokiaľ ide o stredné a malé podniky, no, prostriedky, ktoré máme k dispozícii, tieto sú e, výzvo, pokiaľ ide o komplexnosť a pokiaľ ide o náklady. Preto som požiadal štúdiu, ktorá sa sústredí na, špeciál, na tie prípady, kde majú problémy, predovšetkým stredné a malé podniky. A ide o to, aby sa e, tieto problémy odstránili. A pokiaľ ide o inštitucionálne aspekty, e, všimli si, že e, komitologický postup už bol započatý. Komisia bude informovať o navrhnutých opatreniach, ktoré mus- a výbory budú sa musieť k ním vyjadriť predtým, než komisia e, príjme takéto opatrenia. Komisia bude sposledkovať informácie Európskom parlamentu vždy vtedy, ak to bude potrebné a vyžadované. Chceme potvrdiť, že komisia je pripravená robiť návrhy na zosúladenie nástrojov s novým systémom. Toto sa nazýva tzv. obchodný omnibus. Komisia mm, sleduje pozorne diskusiu a rozpravu a na základe e, kontaktov s ostatnými inštitúciami a bude postupovať adekvátne. Bola to aj konkrétna otázka zo strany pána Moreru. Pokiaľ ide o komitológiu, tam by som chcel celkom jasne povedať, že tam nevidím žiadne prvky, žiadne argumenty v Lisabonskej zmluve, Eh, pokiaľ ide o osobitný eh, eh, postup v prípade komitológie v oblastiach obchodu. Nebudeme s tým súhlasiť. Samozrejme, rozhodnutie je v rukách parlamentu a rady. Aj keď aj komisia by mohla zohrávať v tomto určitú úlohu a napokon možno aj Európsky súdny dvor. Takže Ide tu o tie rôzne väčšiny. O to tu vlastne ide. ktoré teda eh, chcú prevážiť komisiu, to nie je pre nás akceptovateľné, určite to nie je akceptovateľné pre mňa. A napokon, pokiaľ ide o používanie zo strany tretich krajín týchto eh, opatrení, eh, ochranných opatrení ako dumpingových, Samozrejme, k tomuto e, došlo, dochádza v zvýšenom e, počte v dôsledku krízy. My to všetko intenzívne monitorujeme. E, exportéry EÚ už začínajú na úrovni VTO konať. Často komisia vedie teda k tomu, že tieto rôzne konania, ktoré sa začnú, sa ukončia A takisto A tu bola aj otázka týkajúca sa toho, čo urobiť voči krajinám, ktoré vytvárajú nátlak na európske podniky. Dostali sme petície, ktoré hovoria o tomto zo strany teda e, e, európskych podnikov, ale e, berieme ich ako anonimné, aby sme ich chránili. Ide napríklad o prípad, um, ktorý sa týka Číny. Čína takúto otázku spomenula na pameli VTO. My sme nezverejnili e, mena e, e, firiem, ktorých sa to týka, teda preto, aby sme ich chránili. A napokon otázky tu zazneli aj na to, či chceme reformovať nástroje TDI. Nie, pretože toto súvisí s obrovskou prácou e, v oblasti obchodu v budúcich rokoch a musím povedať, že nechcem znovu otvárať určité diskusie, pokiaľ ide o takýto proces revízie. Ja by som to zvážil iba, keď e, by sa ukončilo okolo rokovaní Doha. A potom sa znela špecifická otázka e, zo strany zástupcu zelených už e, neviem presne, ako sa voláte, a pán Šliter. Áno, takto sa volá jeden veľmi známy e, sochár e, z, z, v, stredo, v stredoveky. Naozaj veľmi zaujímavú otázku ste nadhodili takéto antidumpingové prípady nad, nad, nadhadzujú vlastne podniky. Vychádza sa pritom zo stiažnosti podnikov, takže ak by nejaký podnik nadniesol Ehm, takéto prvky, ktoré ste vy spomenuli, pokiaľ ide napríklad o únik CO2 a podobne, tak eh, komisia by sa tomu samozrejme venovala. A rozmýšľala by nad opatreniami, akým, to, akým by to malo vedieť, ale určite by sa to nemalo vylúčovať e, e, z toho pola argumentov, ktoré zvažujeme. My sa zaoberáme tými argumentami, ktoré e, jednotlivé firmy spomínajú, takže ak takéto argumenty nejaká firma spomenie, tak určite sa tým budeme zaoberať. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich bedauere Ďakujem, pán komisár. E, pán kolega Stojody, je mi ľúto, žlté karty v prípade vyhlásení komisie e, nie sú prípustné. Je mi ľúto. Teraz e, rečníci za politické skupiny. Pani kolegyňa Muskardini na dve minúty. Pán predseda, pán komisár, antidumping predstavuje veľmi silný nástroj e, obrany, pokiaľ ide o e, korektnosť v oblasti obchodu, správanie sa na trhov. E, potrebujeme tu naozaj jasné, presné nové pravidlá. Lisabonská zmluva jasne hovorí, že treba rešpektovať komisiu, rada, tak ako parlament, majú možnosť kontrolovať to, čo robí komisia. Kompromis, ktorým sa dnes zaoberáme, E, však odoberá parlamentu úlohu, ktorú mu pripisuje Lisabonská zmluva a mohlo by to viesť novému defi- e, demokratickému deficitu v rámci európskych inštitúcií. Špecificky nechápeme a zamietame návrh e, mať tu preferenčný postup, pokiaľ ide o antidumpingové postupy. Hovorí sa tu o politizácii, o právnej neistote a my si myslíme, že základným cieľom by tu malo byť chrániť legitímne záujmy poškodených firiem, e, teda firiem, ktoré sú poškodené e, e, zlou súťažou. Mne sa zdá, že by bolo nerozumné a že by sme sami sebe poškodili, keby vlastne boli veľmi komplikované a neprak, vlastne nepraktikabilné tieto postupy. A, a tie by takými boli, keby sme nepozmenili návrh, ktorý je aktuálne na, na stole. My máme zodpovednosť, členské štáty majú zodpovednosť, teda nielen komisia. E, ich spoločným záujmom by malo byť e, garantovať väčší e, rast a rozvoj. A tento bude iba, ak to budú pravidlá, ktoré budú brániť deformácii trhu, je potrebné, aby sa rešpektovali aj inštitucionálne vzťahy a aby transparentné boli naše vzťahy. Ďakujem teda eh, pani Muscadini teraz za politickú skupinu SND, kolega Pirilo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. V posledných rokoch eh, eh, antidumpingové prípady, ktorými sa zaoberá komisia, tých je čoraz viac to súvisí naozaj s nekalými postupmi tretích krajín voči európskym podnikom. Napriek teda finančnej a ekonomickej kríze 332 Eh, takýchto návrhov medzinárodní partnery eh, voči nám eh, začali. My sme naozaj za, rovnoprávny, za rovnoprávnosť na medzinárodnej úrovni, za rovnaké podmienky pre všetkých. Mali by sme mať naozaj efektívne nástroje na obranu v takýchto prípadoch ako Európska únia. Veľmi sa obávame efek, efektov eh, mm, tých eh, zmien, ktoré sa navrhujú teda v oblasti eh, komitológie. To by umožňovalo politické a diplomatické rokovania, pokiaľ ide antidumpingové postupy. To by sme sa úplne oddelili od toho, čo sme pôvodne chceli docieliť a ne, už by sme viac nerozhodovali na základe jasných a konkrétnych faktov. Ďakujem pekne, teraz kolega Zahradil. Ďakujem pekne, pán predseda. Vrátil by som sa k tomu, čo povedal pán poslanec Tordy, môj kolega. Antidumping je dobrý sluha, ale zlý pán. Podobne ako slúži okrane európskej ekonomiky a európskych podnikov pred nekalými praktikami a takisto sa dá zneužiť v prospech protekcionizmu, ochranárstva a žiaľ aj k uzatváraniu európskych trhov pred dovozom z tretích krajín. Apelujem na komisiu. Apelujem na vás, pán komisár, aby ste nedopustili takýto vývoj, aby sme sa varovali tomu, toho, aby sa antidumpingové opatrenia zneužívali v prospechu zatvárania európskeho trhu, európskej ekonomiky. Zastávam názor, že by nám to neprospelo. Myslím si, že uzavretá pevnosť Európa nie je v prospech nikoho a vždy v histórii sa dá dokázať, pokiaľ bola Európa otvorená a spolupracovala so zvyškom sveta, vždy prosperovala. Myslíte prosím na to. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Zahradil, kolegyňa Bizoto za EFD nie je prítomná, takže sa dostávame k systému CatchDI. Pani kolegyňa Köstinger, nech sa páči ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. E, sociálny dumping sa veľmi často používa v rozvojových krajinách. Je dôležité, aby sme pri e, rokovaniach dbali o to, aby sa používali politické ochranné nástroje s veľkými úvahami a obávami sa dívam, dívam na rozvoj e, s krajinami Mercosuru, sociálny, sociálnu dumpingu. Nesmieme otvoriť e, dvere. E, v oblasti poľnohospodárstva predstavuje dumping veľký problém, hlavne ak nám miznú poľnohospodárske malé štruktúry Chcem poukázať na iniciatívnu správu, ktorá sa zaoberá Latinskou Amerikou, čiže úvahy, obavy Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o sociálne štandardy. Ďakujem za túto dôležitú otázku, ktorú sme položili Európskej komisii. Ďakujeme. Ešte pán komisár Teguch záverom. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne veľmi krátka odpoveď, ešte stále som neodpovedal na otázku pána Šolca, kde sa hovorí o ten prípad firmy Sangobe. Ide antidumpingové e, opatrenia môžu zdražiť produkty aj pre stredné a malé obchody. Komisia e, vypočítala tento dopad stredné a malé podniky môžu na tomto procese participovať. Máme, help, máme linku, ktorá môže pomôcť, kde sa môžu obrátiť a participovať malé podniky. E, a potom ešte otázka, ktorú predložil pán Zahradil, kde sa hovorí o využívaní nástrojov e, ochrany obchodu a riziko, kde by to mohlo nastať, ale pán Zahradil už takmer odišiel, takže neviem. Jediný dôvod, ktorý sa týka viacerých prípadov, je množstvo sťažností, ktoré komisia dostane a kvalita a vyhodnocuje sa potom kvalita takýchto sťažností. Komisia to vyhodnocuje na základe postupov v súlade s požiadavkami VTO. Ak je dostatočný dôvod, že dumping sa deje, tak komisia nemá nič iné na porúdzi, ako spustiť takéto antidumping. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Die Aussprache ist damit äh, geschlossen. Ďakujem. Týmto by sme rozpravu uzavreli. Ďalšie zasadnutie sa koná už o chvíľu vo štvrtok 25. novembra od 9. do 11. Eh, eh, teda do 1. hodiny a potom od 15. do 17. Eh, Program je k dispozícii zverejnený na internetovej stránke parlamentu.